Good morning, everybody. Dobré ráno. Prvým bodom dnešného programu je správa pani Kiel Nielsen pod názvom Ženy a zmena klímy. Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, dovolte mi, aby som sa poďakovala svojim kolegom za ich veľmi zaujímavé príspevky k tejto správe, ktorá, dúfam, prispieje k uvedomeniu si inštitúcií inštitúcie parlamentu, pretože je veľmi dôležité, aby rodové otázky boli integrované oveľa viac do všetkých predmetov, ktorými sa zaoberáme, pretože je to naprieč všetkými oblastiami. Je to nevyhnutné, avšak treba o tom stále presviečať. Ako členovia výboru pre ženské otázky musíme vyzdvihnúť jednoducho ženy z tejto mŕtvej zóny, pokiaľ ide predovšetkým o otázky ekológie. Chcela by som povedať, že v našej správe poukazujeme na to, že ženy i nie sú zelenými rastlinkami ekológie. Máme tu skutočne hrozné čísla, napríklad ohľadne e, viacerých zemetrasení a prírodných katastrof. Ženy sú ohrozené až 14 krát viac, pokiaľ ide o možné úmrtie. Napríklad v roku 2004 v Ázii, keď bolo tsunami, ale rovnako aj napríklad v roku 2003, keď boli povodne E, v Európe. Až 70% boli práve ženy. Prečo? Pretože ženy nemajú tie isté ekonomické prostriedky, ani sociálne, teda ani hospodárske, na to, aby sa prispôsobili, alebo aby mohli utiecť. Práve naopak, vďaka pohotovostnému systému a systému varovania, včasného varovania o katastrofách, bola posledná prírodná katastrofa jedinou, kde neboli ženy až tak postihnuté. Klimatické zmeny by mali zohrávať absolútnu prioritu, ale v kontexte hospodárskej krízy nie je ekológia jediným subjektom, ktorý je v pozadí. Aj na ženy sa zabúda a tieto dve témy treba spomínať, spájať a my navrhujeme koherentnú politiku a celkom jasné koherentné riešenia vo vzťahu ku každej krízi. Treba si uvedomiť, že otázka žien sa stále odkladá, ale to už nie je možné, pretože klimatické zmeny a klimatická spravedlnosť, ako aj rovnosť postavenia žien a mužov, sú absolútne prepojené. Ženy nie sú iba obeťami, ktoré treba chrániť. Ženy majú veľa znalostí, ktoré môžu predložiť a uplatniť. A to nie len v jednotlivých odvetviach, ale aj preto, že žijeme v spoločnostiach, kde sú úlohy jasne určené aj vo vzťahu k pohľaviu a úlohy žien a mužov majú jasný dopad na naše prostredie. Netýka sa to iba vzdelávania, alebo aj pokiaľ ide o výber profesie a tak ďalej. To sa potom celé reflektuje vo voľbe povolania a my sme navrhli štyri prostriedky, pokiaľ ide o zohľadnenie príslušnosti k pohľavia. Vyžadujeme, aby aspoň 40 bolo vyčlenené k dispozícii práve otázkam ženskej oblasti, aby tieto otázky boli podporované. Ide tu o otázky vzdelávania a možnosti realizácie pomoci, ktorá by mala byť zacielená na ženy, aby sa stali aktérkami, aktívnymi aktérkami eh, v, pri klimatických zmenách, na to, aby sa zapojili do zeleného hospodárstva, na to, aby mohli zosúľadiť aj svoju kariéru a pracovný a, a osobný život. Záverom, Chcem povedať, že pokiaľ ide o výskum, tam máme snahu zozbierať dostatočné množstvo štatistických údajov podľa jednotlivých pohľaví na to, aby sme mohli zlepšiť jednotlivé pochopenie tejto témy a prispôsobiť tomu aj našu politiku. Potvrdzujeme, že politika proti klimatickým zmenám sa môže obohatiť tým spôsobom, že sa integrujú aj otázky pohľavia a že boj proti diskriminácii môže byť efektívny, keď sa zapojí aj ekologické, keď sa zapoja ekologické otázky. To nám môže potom pomôcť. A preto vlastne e, bude organizovaný aj summit v Rio, kde by sa malo prejednávať práve táto komplexná téma, pretože tam by sa mohli zohľadiť aj naše úvahy a to je podľa nás veľmi dôležité. Köszönöm szépen, és most a bizottság... Ďakujem pekne spravodajkňa, teraz v mene komisie vyjadri pán Potočník, nech sa páči, máte 3 minúty. Vážený pán predseda, ctení poslanci, poslanky, v mene komisie a v mene mojeho, kole, mojej kolegyne Kony Hedegaard, ktorá tu bohužiaľ dnes nemôže byť. Ja vítam správu, ktorú v tejto téme predložila pani spravodajkňa. Chcel by som sa aj poďakovať za vynikajúcu prácu a za veľmi presvedčujúci presvedčujúce úvodné slova. Toto je vynikajúca príležitosť, aby ste pokázali na to, ako môžeme pomôcť ženám, aby jednoducho takisto boli zaangažované do budúcnosti politiky boja proti klimatickým zmenám. Klimatické zmeny sa týkajú celej našej planéty a predovšetkým postihujú tre, krajiny tretieho sveta. Klimatické zmeny sa týkajú najviac, hlavne tých najchudobnejších regiónov, najmenej rozvinutých regiónov sveta, predovšetkým detí a starších ľudí. Títo tým trpia najviac ako správa celkom právne poukazuje, eh, hoci klimatické zmeny sú rodovo vyvážené, postihujú viac ženy. Európska únia sa snaží pozrieť na to, ako životný štýl a jeho zlepšenie môže mať vplyv aj na životné, životné, na životné prostredie. Tým, že zlepšujeme uh, náš životný štýl, aj vo vzťahu k životnému prostrediu robíme pozitívne kroky, aby sme pomohli aj chudobným, predovšetkým ženám a deťom, aby boli hlavnými príjmateľmi našej pomoci. Naše akcie a kroky, ktoré robíme naprieč jednotlivých e, geografických programov, môžem uvieť aj príklad, napríklad udržateľná E, energia, to bude sami tento týždeň v Európe, respektíve už sa konal. Tam boli dva panely, ktoré boli zacielené na tému udržateľnej energie v kontexte žien. Napríklad využívanie e, elektrických varičov môže e, znížiť množstvo využívanej biomasy a jednoducho to skráti aj čas, pracovný čas, ktorý ženy strávia pri varení a nemusia tak dlho hľadať drevo musíme zabezpečiť, aby sme mali viacero takýchto mm, prospešných programov. Európska únia takisto sa snaží o to, aby e, naše, aby tieto témy zapracovala do jednotlivých politík, ktoré máme. Celé sa to týka toho, že sa snažíme anticipovať budúcnosť na to, aby sme zminimalizovali možné negatívne dopady budúcnosti týkajúce sa rodovej nerovnosti tento bod je dôležitý v rámci deviatich hlavných bodov, ktoré máme, pokiaľ ide o vyhodnocovanie rizika zo strany komisie a na základe tohoto komisia potom bude robiť jednotlivé návrhy. Ako to je zvýraznené aj v tejto správe, Neutrálna rodová politika e, vychádza z rodovej vyváženosti a definície. Rozhodovatelia musia počúvať aj hlasy žien a využiť ich skúsenosti, pokiaľ ide o jednotlivé stratégie, ktoré pripravujeme. Avšak nakoľko ženy sú e, väčšinou obyvateľstvom chudobných regiónov, bohužiaľ ich hlasy sa častokrát nepočúvajú. Ženy sú podzastúpené v jednotlivých rozhodovacích grémiách, aj pokiaľ ide o mm, grémia týkajúce sa životného prostredia. Pokiaľ ide o vytváranie partnerstva zo strany Európskej únie a tretích krajín, tam sa celkom jasne uvádza, že e, treba vypočuť konkrétne ženské hlasy v tejto oblasti. Týka sa to regiónu Pacifickej oblasti, kde ženy sú podzastúpené, pokiaľ ide rozhodovacie procesy a, a je tam aj násilie páchané na, neža, na ženách. Predstaviteľia krajín tejto oblasti si uvedomujú, že treba brať viac do úvahy žiadosti žien, ak chcú skutočne e, sa vysporiadať s problémami klimatických zmien čo možno najefektívnejšie. V súľade s jednotlivými cieľmi, pokiaľ ide o zastúpenie žien na grémiach na úroveň 40%, tak ako to je obhajované v tejto zmluve, ženy skutočne boli takto zastúpené na jednotlivých konferenciách UNFCC a Celkom jasne sa tam poukázalo na snahu, ambíciu dosiahnuť vyváženosť, pokiaľ ide o zastúpenie e, v otázkach životného prostredia. Európska únia musí čo možno najskôr zabezpečiť rodovú rovnosť v rámci jednotlivých predstaviteľov týchto grémií. E, dánske predsedníctvo chce prezentovať jednotlivé indikátory na radu a toto ilustruje skutočnosť, že táto kritická oblasť je skutočne prioritná pre nás. Je to veľmi dôležitý krok na to, aby sme zabezpečili mm, konkrétne nástroje, na to, aby sme vyhodnotili um, dimenziu tejto oblasti na všetkých úrovinách politiky. Budeme potrebovať finančné prostriedky, budeme musieť budovať kapacity, aby sme urobili osvetu a budeme sa snažiť um, prispôsobiť to na každodenný život žien. Našou zodpovednosťou zostáva, aby sme obavy žien, ktoré skutočne sú častokrát znevýhodňované, aby sme vypočuli ich hlasy. Správa, ktorú ste predložili, je veľmi dôležitým príspevkom, pokiaľ ide o dosiahnutie rovnosti, boji proti životnému, boji proti klimatickým zmenám. A ja ďakujem parlamentu za túto iniciatívu. Chcel by som záverom povedať, nasledovné. Som presvedčený o tom, že klimatické kroky môžu prispieť k rozvoju v jednotlivých chudobných regiónoch sveta a zlepšiť životné podmienky veľa mužov a žien v rozvojovom svete. Komisia takýmto spôsobom bude postupovať, aby rodové otázky sa dostali aj do našich politík a pokiaľ ide aj napríklad o boj proti život- klimatickým zmenám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. Teraz v mene výbore pre životné prostredie Envy prehovorí pani Liotard. Má na to jednu minútu. Ďakujem pekne. Predovšetkým ďaká spravodajcovi. Ďaká spravodajkyni najchodobnejšie kategórie ľudí vo svete. Dozvedeli sme sa, že 70% z nich tvoria ženy sú zasiahnut, týchto ľudí zasahujú najviac. Ženy sú preto hlavnými obeťami katastrof, vojnových konfliktov a podobne. Je ironické, že ženy patria zároveň do tej kategórie, ktoré naj, ktorá najmenej ovplyvňuje klímu. Percento žien, ktoré sa podielajú na rozhodnutiach týkajúcich sa boju proti zmene klímy je malé, ale práve ženy odborníčky by mali, mohli prispieť viac k boju proti zmene klímy. Nevie sa veľa o tom, ako súvisí rodová rovnosť a zmena klímy, ale myslíme si, že rodová rovnosť by bola lepšia pre boj proti zmene klímy a tieto dve veci sa môžu ovplyvňovať vzájomne. Ženy, ktoré musia nosiť vodu a trávia veľa času zbieraním dreva a nosením vody, nemôžu využiť svoj čas na štúdium alebo na ukončenie štúdia, ak ho už raz začnú. Musíme zmeniť túto situáciu a myslím, že múdra žena je taká, ktorá dokáže bojovať proti klimatickým zmenám. Ďakujeme vám. Teraz v mene politických skupín slovo dostáva zástupca zástupkynia MPP e Maria Nedelčeva. Ďakujem vám pekne za slovo, pán predseda. Poslankyne, poslanci, začala by som tým, že poďakujem pani správe Kill Nielsen za vynikajúco odvedenú správu a takisto tieňovým spravodajcom a spravodajkyniam, ktoré vyhodnotili úlohu žien v klimatických e, zmenách a ktoré sa snažili nájsť, aké prepojenie existuje medzi rodovým aspektom a klimatickými zmenami. Nemali by sme vylúčovať ženy z hlavného prúdu diania, pretože tvoria vyššiu, väčšiu polovicu e, populácie. Ak ich odstavíme od politických rozhodnutí, tak potom nebudú môcť byť agentkami zmeny a nebudú môcť chrániť životné prostredie tak, ako by mohli. Toto všetko bude mať politické dôsledky, ale zároveň treba povedať, že ženy sú najviac si vedomé, aké zlé praktiky sa dejú a preto treba presvedčiť ženy, aby sa stali tými hybateľkami, agentkami zmeny, aby e, chránili životné prostredie aj tým, že budú mať lepší prístup k vzdelaniu a budú, tu, budú to vedieť lepšie robiť. Európska únia by mala otvoriť dvere vedeckému výskumu pre ženy, aby mohli absorbovať erudíciu a odbornosť. Mali by sme podporovať, aby sa ženy dostali na pozície rozhodovania rozhodovacie právomoci, aby dostali, pretože to nám všetko pomôže lepšie zvládnuť environmentálne záležitosti a podporovať rodovú rovnosť. Zároveň by sme mali zdôrazniť, aká dôležitá je rodová rovnosť v, vo svetle trvalo udržateľného rozvoja. Nesmieme vylúčovať ženy z tohto prúdu, pretože e, životné prostredie sa dá zachrániť tým, že sa dosiahnu mileniové ciele, ktoré môžu aj ženy pomôcť dosiahnuť. Ženy môžu chrániť životné prostredie tým, že sa e, navodia trvalo održateľné praktiky a ak ženy sa stanú vedkyňami, tak e, obe strany vyhrajú. Komisia musí zintenzívniť interné aj externé nástroje a rozvojové politiky, aby sme mohli podporovať práva žien, rodovú rovnosť, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Všetko toto je vzájomne prepojené a už sa o tom vie. Ďakujem vám. A teraz za skupinu SND pani Estrela, nech sa páči. Máte slovo na dve minúty. Ďakujem za slovo, pán predseda. Blahoželám spravodajkyni pani Kiel Nielsen. Naozaj veľmi dobre pripravila túto správu. Spolupráca medzi tieňovými spravodajkyňami a spravodajcami priniesla široký konsenzus. Rodovosť zasahuje do boja proti zmenu, zme, zmenám klímy, pretože tu ide o to, že ženy sú medzi najviac chudobnými a mnoho žien žije na, chud, v chudobných oblastiach, južných oblastiach a toto všetko zhoršuje ich postavenie pre ich rod. Ženy sú vystavené mnohým aspektom diskriminácie, ktoré, ktorá súvisí s, diskri- s chudobou. 70 chudobných na svete tvoria ženy. Ženy sú takisto zraniteľnejšie z oči voči klimatickým zmenám a prírodným katastrofám. Tieto nerovnosti a boj proti klimatickým zmenám sú navzájom prepojené. Je tu istá súvislosť. Spravodlivosť v boji proti klimatickým zmenám sa nedosiahne, ak sa nedosiahne spravodlivosť v rodových otázkach a to v strednodobom aj dlhodobom horizonte treba zintenzívniť vzdelávanie, politiku a e, správne rozmiestnenie populácie. Chudobné deti sú mimoriadne vystavené prírodným katastrofám, e, pretože keď je prírodná katastrofa, deti nechodia do školy, sú suchá, e, povodne, hladomory a toto všetko znamená, že ženy musia pracovať viac, aby e, jednoducho do svojich rodín dostali vodu, e, potraviny, energie a často sú to práve mladé dievčatá, ktoré odchádzajú zo škôl, aby pomáhali matkám v tejto ťažkej práci. Práve preto potrebujeme nastaviť dobré opatrenia tak, aby e, rodové aspekty boli vyvážené v kontexte prírodných katastrof. Ženy sú zvyknuté na e, správovanie prírodných zdrojov, to znamená, že nemáme tieto ich vedomosti zanedbávať, pretože práve ženy môžu znižovať dopady klimatických zmien, pretože sa vedia na ne lepšie adaptovať. Ďakujem. Ďakujem vám za príspevok, za skupinu liberálov, pán Johansen. Vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, ja by som takisto chcel zablahoželať pani spravodajkyni za túto správu. Ide o veľmi dôležitú správu a v mojom príspevku by som sa chcel vyjadriť predovšetkým k prepojeniu týchto otázok a k tej zhode, ktorú našli v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách. Ženy majú menší prístup k finančným prostriedkom, k vzdelávaniu, k životnej starostlivosti. A pravda je, že ženy a deti sú postihované najviac práve e, klimatickými zmenami. Tri štvrtiny utečencov sú práve deti a ženy. Na to, aby sme napravili súčasnú situáciu, potrebujeme malé a stred, veľké a stredné opatrenia na to, aby sme im pomohli. Bez nejakého holistického prístupu jednoducho premrháme čas, kedy môžeme skutočne niečo zásadné urobiť ženy sa chovajú vo vzťahu k životnému prostrediu šetrnejšie ako muži a preto musíme nájsť konkrétne spôsoby na to, aby sme práve ženám pomohli. Potrebujeme zodpovedné a využívanie zdrojov, nielen v domácnosti, ale v ostatných, e, či už na pracovisku alebo india. Európa musí byť skutočne e, tým lídrom na to, aby sme pomohli či už ženám alebo mužom, pokiaľ ide o vynachádzanie najlepších spôsobov využívania zdrojov, na to, aby sme skutočne mohli spoločne sa venovať problémom súvisiacim s klimatickými zmenami. Týka sa to tak žien ako aj mužov. Ak budú muži a ženy spolupracovať, tak sa môže zabezpečiť férovejšia a komplexnejšia stratégia v tejto oblasti. Napríklad potrebujeme lepšie zastúpenie žien v politických grémiách, ktoré skutočne môžu e, sa venovať týmto problematikám. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mene ECR dostane pani Jana Kudakis slovo. Nech sa páči. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu vďaka dvom ženám na konferencii ohľadne klimatickým zmenám e, pani komisárka a ministerka životného prostredia Indie, ktoré vydlážili cestu pre dohodu. Táto konferencia jej predsedal rovnako dôležitá žena, ministerka z Južnej Afriky a táto správa jednoducho ignoruje dosiahnutie vyrokované na tejto konferencii. Táto správa by redukovala ich úspech iba na nejaké číslo, pretože žiada 40-percentné kvóty pre ženy, pokiaľ ide o týmy negociujúce jednotlivé rozhodnutie. Ja opakujem tomuto parlamentu stále, že tieto kvóty sú nedobré, avšak táto požiadavka pre kvóty tu stále je, očakávajú sa vo firmách, ako aj v politike a teraz táto diplomacia pre životné prostredie je takisto cieľom týchto entuziastov pre kvóty. Kvóty môžu narušiť vyrovnanosť. Takisto um, sú negatívne proti tým ženám, ktorým sa podarilo prepracovať na vrcholné pozície. Klimatické zmeny sú globálnym problémom. My potrebujeme globálne riešenia na to, aby sme sa s nimi vysporiadali. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz v mene FD dostane slovo pán Roger Helmer. Máte minútu a pol. Vážený pán predseda, táto správa predstavuje heroickú snahu prepojiť eh, E, práva žije na klimatické zmeny. Avšak bohužiaľ sa tomuto cieľu nedostáva bližšie. Klimatické zmeny sú dôležité a častokrát ich používame ako určitý argument. Avšak treba povedať, že domáce násilie nie je zapričinené e, klimatickými zmenami alebo to, že je málo žien v parlamentoch. To neovplyvňuje globálne oteplovanie Zaujímavé, že nemáme žiadnu správu o mužoch a životnom prostredí, veď predsa muži a ženy žijú v tej istej klime. Muži a ženy zapínajú tie isté svetlá, televízia, počítače každý deň, tak muži ako aj ženy eh, vdychujú eh, kyslík a vydychujú CO2. Avšak táto správa pokazuje na jedno, že ženy nie sú také schopné adaptovať sa na jednotlivé zmeny, ako napríklad globálne oteplovanie a s tým súvisiace skutočnosti. Pán predseda, hlavným postranným efektom globálneho oteplovania je hospodársky negatívny jav, ktoré jednoducho docielujú naše politiky, napríklad vysoké ceny, nadmerná regulácia, ktoré obmedzujú pracovné príležitosti, vyháňame naše firmy z Európy a dostávame ich do krajín, kde sú nie až také dobré právne podmienky. Bohužiaľ, pravdepodobne sa to bude týkať negatívne práve žien táto správa a chudobných v zvyšnom svete. To, čo môžeme urobiť pre ženy a chudobných v tomto svete, ako aj pre celé ľudstvo, je aby sme tie klimatické zmeny už, aby sme tieto klimatické politiky, ktoré robím, už neprevádzkovali takýmto spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. A v mene GUE dostane slovo pán Gustavson. Máte dve minúty, nech sa páči. Vážený pán predseda, veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu a spoluprácu v rámci tejto správy. Skutočnosťou zostáva, že táto správa je historická, pretože pokiaľ ja viem, je to poprvýkrát, čo Európsky parlament sa zaoberá tejto otázkou z pohľadu rodovej rovnosti. Táto správa pokazuje na to, že klimatické zmeny skutočne nesúvisia s rodovou vyrovnanosťou a vyváženosťou, pretože ženy sú najviac postihnuté zmenami, ktoré sú nastolované. E, muži sa nesprávajú tak šetrne k životnému prostrediu. Ženy to dokážu lepšie a ženy sú ochotnejšie, na rozdiel od mužov, správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu. Je veľmi dôležité, že táto správa poukazuje na určitú klimatickú spravodlivosť, pretože súčasné nespravodlivosti by boli ešte oveľa väčšie, ak by sme sa nevenovali otázke životného prostredia. Viac by to dopadlo práve na chudobné krajiny oveľa viac a mileniové ciele sa týmto spôsobom ohrozované, ak by sa nám nepodarilo šetrnejšie sa správať životnému prostrediu. Tá diskriminácia, ktorá e, tu je, sa prejavuje aj v takých oblastiach ako napríklad životné prostredie a preto by som navrhovala, aby sme takéto kvoty, ktoré tu boli predostreté, skutočne podporili a to na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu. Európska únia a členské štáty potrebujú byť líderskou, lídrom v tejto oblasti a musia byť skutočne tým príkladom v tejto oblasti. Ženy sú veľmi dôležitými kľúčovými aktérmi v boji proti klimatickým zmenám. Máme tu veľa dobrých príkladov, ktoré poukazujú na to, že vzdelávanie žien môže zachrániť životy, keď sa napríklad udeje katastrofa môže prispieť aj pokiaľ ide o zníženie dezertifikácie. Takže ak ženy budú skutočne participovať na e, boji proti klimatickým zmenám, tak bude posilnená celkovo spoločnosť a to môže viesť k zvýšeniu demokracie a k demokratickým princípom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nevidím pána McGriffina v snemovni, tak dám slovo No, zmeníme zoznam rečníkov, pretože pán Griffin práve prichádza a najprv dám slovo pani Johane Skrzyzlovskej. Diskutovanie o kobietách. Ďakujem, pán predseda. Rozprava o ženách a klimatických zmenách je do istej miery novinka, ale vzhľadom na to, že ženy sú veľmi dôležité pri príjmaní e, rozhodnutí o domácich otázkach a tiež sú aktívnejšie zástupkne občianskej spoločnosti. Domnievam sa, že e, treba venovať viac pozornosti tomuto javu. Keď si mm, pomyslíme na to, ako by sa ženy mohli viac e, angažovať v boji proti klimatickým zmenám. Myslím, že možno urobiť následovné. Poprvé, mali by sme zvýšiť počet žien, ktoré sú vzdelané, hlavne v technických eh, vysokých školách. Toto im umožní stať sa odborníčkami, ale tiež by mohli byť eh, zamestnané v odvetviach, ktoré eh, sa priamo zaoberajú bojom proti klimatickým zmenám. A tiež počet žien v rozhodujúcich postaveniach by sa mohol zväčšiť. A keď hovoríme o Eh, ochrane klímy, tak eh, tu treba zohľadniť eh, postavenie žien v tomto ohľade. Hlavne, čo sa týka rovnakého prístupu k tzv. ekoekonomike pre ženy aj mužov. Chcem povedať, že okrem dlhodobých stratégií potrebujeme naozaj rýchle zmeny, každodenné zmeny, ktoré by mali posilniť možnosti žien pri prístupe k úverom, hlavne mikroúverom prostredníctvom inovácie. Myslím si, že ženy by a ich prístup k mikroúverom a príslušným službám by mohlo byť možnosť, ako vytvoriť ekologickú ekonomiku a riešiť negatívne dopady klimatických zmien. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Dančila. Pani Dančila na 1,5 minúty. Mike, Mike, please marea provocare cu care se. Ďakujem, pán predseda. Veľká výzva ľudstva dnes e, sú klimatické zmeny a to úzko súvisí s rovnosťou pohlaví aj e, pri živelných katastrofách a v následkoch e, ženy riskujú 15 krát viac, že prídu o život ako muži a toto Mm, sa ukazuje na tom, že 70% všetkých e, e, chudobných na svete sú ženy, pretože pracujú polnospodáre a 60% mm, ľudí, ktorí zahynú pri e, živelných pohromách v dôsledku klimatickej zmeny sú ženy a 50% presídlených v dôsledku to sú tie ženy a sú to aj obete, ktoré nevidíme a to v dôsledku zmenených podmienok a mm, pri ehm, prístupe k technológiám, službám alebo k e, zdravotníctvu, že vyťahujú za kratší e, koniec. A e, často hospodária na pôde, ktorá nie je ich a preto aj nemôžu rozhodovať a ehm, preto nie sú ani v stave sa prispôsobiť na klimatické zmeny. A riešenie tejto témy by sa mal týkať len otázky politiky rovnosti, ale musíme e, vypracovať globálne riešenia, ako to ďalej napredovať. Ja na, vítam návrhy um, spravodajcov a e, riešenia, ktoré majú zaudávať e, systémy e, databázy a systémy hodnotenia. A je dobré, že to špecificky odkazuje na problémy klimatických zmien, pretože túto vec treba zmeniť. Máš Ďakujem. Na 1,5 minúty teraz pani Parvanova. Pán komisár Koruja, chcem sa blažovať Kim Nilsonovi za e, výbornú prácu a vítam túto správu, ktorá vyzýva k tomu, aby e, ženy zohrali e, väčšiu úlohu pri riešení klimatických zmien a myslím, že otázka rodových tém keď bude zohľadená e, v klimatických zmenách, e, im umožní e, lepšie sa angažovať. Štatistiky ukazujú, že ženy sú viac postihnuté žilnými pohromami, aj infekčnými chorobami a podvýživou a rodovým násilím. Musíme zohľadňovať túto otázku v európskej klimatickej diplomácii a zabezpečiť, že opatrenia proti klimatickým zmenám budú reagovať na rodové otázky zrovnoprávnenie rodov e, umožní využitie potenciálu žien, aby sme lepšie pochopili e, problémy a dôsledky klimatické zmeny, lepšie prijali stratégie. E, treba podporovať vytvorenie zberu údajov, ktoré sú sústredené na ženy Najväčšou prioritou by malo byť e, zabezpečiť e, právne záväzné e, záväzky pre boj proti klimatickým zmenám. Preto je kľúčové, aby EÚ hlavne riešila otázky klimatických zmen na globálnej úrovni a presvedčil medzinárodných partnerov, aby dali stranom rozdiely, aby dosiahli dôryhodné a dlhodobé dohody. Je to naliehavé pre tvorcov politiky, aby dosiahli takúto dohodu, ktorá bude citlivá národové otázky a mala by zahrnúť aj stratégie prispôsobenia És most eh, Griffin úr következik másfél perc. Ďakujem teraz pán Griffin na 1,5 minúty. Mr. Chairman, it would be easy to... Pán predseda, eh, mm, bolo by eh, ľahké poniesť túto správu, lebo sa na ňu svoje milióny britských občanov, keď si prečítali dnes ráno noviny. Potom ako katastrofa z Ever mnohých ľudí priviedla k samovražde, by to E, keď, a to, že ste to dali na tému dnešného rokovania, by sa mohlo považovať za prvá prílavý žart. na e, v skutočnosti e, diskriminácia proti polovici európskej populácie nie je vec na smiech ženy sa doplňajú s mužmi v populácii a toto zrovnoprávňovanie s využitím klimatických zmien takéto navázanie k e, rodovej nenávisti je trestný čin a stovky mužov e, nemajú prístup k e, deťom po rozvodoch a militantný feminizmus podkopáva možnosti otcov, ktorí milujú svoje ženy a chcú vychovať svoje, svoje deti a chcú ich vychovať mali by e, sa experti aspoň snažiť to riešiť a e, ne, e, meniť, nemeniať naše čas a peniaze na sexistický protirodinný a protimuský šovinizmus. A következő felszólaló Ďalší rečník je pán Fer na dve minúty. Pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia, klimatické zmeny sa preberajú v súvislosti s ich globálnym dopadom nielen v Európskej únie, ale aj v celosvetovom meradle. A je jasné, že najviac postihnuté a najväčšie obete sú ženy v tých najchudobnejších oblastiach. Diskriminácia, ktorou trpia ženy na celej planete, čo sa týka nedostatočného prístupu ku zdrojom, sú dôležitým faktorom, ktorý vysvetľuje ich zraniteľnosť tvárov tvár prírodným katastrofám, ku ktorým dochádza v rozvojových e, štátoch. Boj proti klimatickým zmenám sa nemôže vyhnúť rodovým otázkam, rovnako ako rozvojová politika. Tá nemôže rozvíjať hospodárstvo bez toho, aby do toho zahrnula ženy v príslušných štátoch. Pán predseda, drahý pán komisár, Európska únia musí urobiť všetko preto, aby zlepšila úlohu žien v rozvojových štátoch. Hlavne v súvislosti s konferenciami OSN o klíme. Niekedy mám dojem, že sa mi to len zdá. Hlavne vzhľadom na to, čo sme práve počuli, myslím, že rovnosť pohlaví musí stať naozaj v stredobode našich politík, v stredobode rozvojových politík, ľudských práv a boja proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Ďalším Rečníkom na minútu a pol je pani Marita Ulfskog. Ďakujem za slovo, pán predseda. Táto správa ukazuje, ako muži a ženy spôsobujú klimatickú zmenu, ale do rôznej miery. Ukazuje to, že máme rôzny prístup k spoločným zdrojom a že rôznymi spôsobmi sme zasiahnutí klimatickými zmenami. Potrebujeme sa však viac dozvedieť o týchto veciach, ako to funguje, ak máme zmeniť prístup, správanie, ak máme zmeniť svet. Väčšina z nás v tejto snemovni chceme, aby sa takéto niečo dialo, aj keď všetci máme k tomu iný prístup. V Európskej únii aj inde vo svete treba viac poznatkov o týchto súvislostiach pretože vstupujeme do environmentálnych dohôd s inými krajinami a potrebujeme tam zapracovať rodové aspekty. Ďakujem pani Kiel Nielsen za túto správu o politike voči zmenám politike o, k zmenám klímy. Je to veľmi dobré, že sa vypracovala takáto správa. Väčšina z nás vie, že politické riešenia bývajú efektívnejšie, ak si uvedomíme triedne a rodové aspekty a témy. Toto platí pre všetky témy, nielen pre klimatickú politiku. Väčšina tejto snemovne si je vedomá, že ak chceme, aby environmentálna politika sa stala viac než len prázdnymi slovami na papieri, potrebujeme väčšiu podstatu, viac sa venovať podstate. Ďakujem za priestor. Ďakujeme vám za vstup. A ďalšou rečničkou je pani Andrea Zanoni. Minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. Boj proti klimatickým zmenám je kriticky dôležitý, ak má naša planéta vôbec prežiť. Je to kriticky dôležité pre Európu a všetkých zainteresovaných, aby priemerné teploty sa nezvyšovali vyššie, viac ako je normálne, aby migrácia a presídľovanie ľudí, ktoré súvisia s prírodnými katastrofami, sa obmedzilo na minimum. Na medzinárodnej úrovni e, panuje konsenzus, že najchudobnejší ľudia sú najviac postihnutí týmito klimatickými e, zmenami a ich dôsledkami. 70 chudobných sú ženy, ktoré majú na starosť e, poľnohospodárstvo vodu, ktorú treba dodávať do ich rodín. Proste ženy musia pracovať tvrdšie a keď prídu suchá a nedostatok vody, dopadne to na ne viac. Preto musia, musí byť boj proti klimatickým zmenám súčasť všetkých rokovacích procesov a musí byť zapracovaný do rámca Európy boja proti klimatickým zmenám. Slovo má pani Krista Klas na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne. Klima sa mení, ženy sú tým postihnuté a ženy môžu v tejto oblasti niečo urobiť. A táto diskusia bude smiešná iba vtedy, ak budeme hovoriť tak, ako to povedal aj pán Griffin. Táto správa, ktorú tu máme, je veľmi dôležitá a my vieme, že odborníci a vedci hľadajú možné príčiny a častokrát sú tu rôznorodé názory, avšak možnosti interpretácií, ktoré tu máme, nám ukážu, že jedna vec je istá. Ak budeme spotrebovať toľko súrovín na celom svete ako doteraz, tak jednoducho čo skoro ich minieme. To znamená, energetické zdroje musíme šetriť, to je potrebné. Klimatické zmeny majú vplyv nielen na naše životné prostredie, na potraviny. To je jednoducho celé prináša do seba sociálne problémy, ktoré budú sa zväčšovať. Výbor pre ženy žiada vo svojej správe ohľadne tejto témy väčšie zaangažovanie žien do tejto témy, pretože polovica ľudí sú ženy. 70% najchudobnejších ľudí na svete a 80% utečencov a vyhnaných sú práve ženy. Je veľmi dôležité, aby sme ženy posilňovali v oblasti vzdelávania, takto ich zaangažovali do týchto otázok. Ženy zohrávajú veľkú úlohu aj v súkromnej oblasti, v súkromnom sektore, pretože sú kľúčové, rozhodujú, čím sa bude kúriť alebo chladiť. Keď zoberieme do úvahy, že polovica energie v domoch sa využíva ne- neefektívne, tak je tu skutočne veľký potenciál na to, aby sme ušetrili aj CO2 v tejto oblasti. Ženy sú kľúčové aj pokiaľ ide o vychovávanie detí v rodinách. To je kľúčový element a tam určujú aj, aké zdroje sa využívajú Musíme počúvať ich hlasy. Ak chceme zlepšiť svet, tak to pôjde iba spolu so ženami. Tento, táto správa poukazuje práve na možné riešenia, avšak mali by sme sústrediť na hlavnú tému, na ženy a životné prostredie a nemali by sme v tejto správe zabrať, z, zapracovať tam všetky možné témy, ako napríklad reprodučné otázky alebo kvóty a týmto by sa to zlepšilo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pani Blinkevičiute. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem spravodajkyni za jej prácu. Áno, my si neuvedomujeme v plnej miere rodový aspekt tejto oblasti a ako to je prepojené s bojom proti klimatickým zmenami. Pán Griffin si asi neuvedomuje tie hlavné príčiny. V tejto oblasti musíme pracovať ešte oveľa viac, pretože rodový mainstreaming eh, v tejto oblasti sa ešte zatiaľ neudial. Celé ľudstvo trpí pod klimatickými zmenami a prírodné katastrofy poukázali na to, že je tu predovšetkým o ženy a deti, ktoré trpia najviac z týchto prírodných katastrof a ich to postihuje skutočne najviac ženy a deti práve v rozvojovom svete ženy sú zamestnané v oblastiach farmárstva, polnohospodárstva, pracujú skutočne veľmi ťažko a potom jednoducho nemajú zabezpečený dostatočný prístup k e, zdravotnej starostlivosti a mali by sme e, získať lepšie údaje, pokiaľ ide vyhodnotenie rodovej rovnosti práve v súvislosti s boji proti klimatickými zmenami. Toto by mala byť našou prioritou. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Matera. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Máme určité prepojenie medzi politikou rodovej rovnosti a klimatickými zmenami a od, iba krátko, iba málo času si uvedomujeme tieto prepojenia. Pokiaľ ide o medzinárodnú situáciu, táto je v súčasnosti nie veľmi priaznivá pre tieto témy a je tu nebezpečenstvo, že sa nám nepodarí dosiahnuť nejakú medzinárodnú dohodu ohľadne klimatických zmien. Teraz si sa musíme sústrediť predovšetkým na to, čo sa udeje na zasadnutí v Rio de Janeiro v júni. Myslím si, že otázka rodovej rovnosti musí byť do tejto oblasti takisto zaintegrovaná. Je to dobrá príležitosť na to, aby sme sa tejto problematike venovali oveľa vyváženejšie. Takéto zaangažovanie a začlenenie musí vychádzať z dvoch princípov. Na jednej strane tu máme e, vplyvy E, rodové nerovnosti, ako aj pokrytie príčin. Musíme lepšie pochopiť, ako je prepojená práve otázka e, žien a rodové nerovnosti a životného prostredia. Na to musíme jednoducho stále poukazovať. Potrebujeme prijať konkrétne opatrenia a takýmto spôsobom môžeme napríklad ušetriť ako výsledok aj zdroje pitnej vody, ako to tu už bolo povedané musíme si uvedomiť, že tu je určitá nerovna, nerovnosť, pokiaľ ide o mužov a pokiaľ ide o ženy. S tým takisto súvisia dva aspekty. Ide tu o podporu a určitú participáciu na zodpovednosti. To všetko musí byť zapracované do komunitárnej politiky. Ja si želám, aby toto prepojenie medzi dimenziou rodovej rovnosti a klimatickými otázkami eh, bolo efektívnym spôsobom zapracované do eh, jednotlivých politík Európskej únie, nielen do jednotlivých konkrétnych, ale napriek všetkým my týmito politickými oblastiami. Je to veľmi dôležitá téma a preto to musí byť zapracované na horizontálnej úrovni na horizontálnej úrovni do všetkých projektov a do všetkých finančných aktivít, ktoré Európska únia prevádzkuje. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pani Papadopulu. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne. Otázka klimatických zmien je dôležitou otázkou, pretože to vedie ku klimatickým zmenám. Má to negatívny vplyv predovšetkým na chudobné časti sveta, na chudobnú populáciu sveta a týka sa to predovšetkým žien, pretože ženy sú 80 eh, tých obetí, ktoré sú postihnuté práve prírodnými katastrofami ktoré sú priamo prepojené s prírodnými katastrofami. A takisto sú aj najpočetnejšími, pokiaľ ide utečencov pred klimatickými zmenami. Je tu viacero návrhov, ktoré tu ozneli, s ktorými môžem súhlasiť. Napríklad na tá skutočnosť, že by sme mali dosiahnuť určitú vyrovnanosť, vyváženosť, pokiaľ ide o klimatické zmeny, otázke rodovej rovnosti. Avšak tu treba zdôrazniť aj ďalšie veci. Je veľmi dôležité, aby sme konkrétnu dimenziu, ktorá súvisí s rodovou rovnosťou, zapracovali do jednotlivých oblastí e, klimatickej politiky a na to potrebujeme aj špecifické štúdie, respektíve údaje, ktoré by boli vyzberené na základe e, rodových e, na základe tejto rodovej otázky, pretože takýmto spôsobom sa dostaneme k pravej príčine

tento paradox však existuje vychádza z predpokladu že jedným z hlavných zdrojov chudoby a podľa tejto správy aj zmeny klímy je rast populácie. tieto tvrdenia však majú vážne trhliny. medzinárodný menový fond uverejnil v januári two thousand and eleven

Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o túto správu, treba povedať, že Európsky parlament opätovne ukázal, aká dôležitá je rozhodnosť v tejto oblasti, aby sme skutočne zastávali e, spoločnosť alebo princípy spoločnosti, ktoré by boli rodovo rovnejšie. Nepovedala by som tak, ako to povedal jeden predečník, že tu je o posadnutosť. Ide tu skutočne o rozhodnutosť v tej oblasti, aby sme sa uberali tým smerom, aby sme dosiahli Európsku úniu, ktorá by bola založená na e, tom, že budeme čeliť výzvam 3. tisícročia. Pokiaľ ide o túto správu, uvádza sa tam, že dimenzia založená na klimatickej rovnosti by mala byť zapracovaná do politik boji proti klimatickými zmenami. Kolegy, Kolegyňa sa skutočne snažila v tejto oblasti, ale ja bohužiaľ toto prepojenie som ešte celkom nepochopila. Ja si však uvedomujem, že tie cieľy tejto správy sú dobré, tie dokážem podporiť a tie ciele pozostávajú v tom, že tu ide o snahu dosiahnuť spoločnosť, v rámci ktorej by už neboli akceptované nejaké rozdiely medzi, medzi mužami a ženami. Nie je možné, aby sme akceptovali nie je možné, aby sme akceptovali takú spoločnosť, kde ženy budú ukrátené, e, kde budeme mať skutočne ženy, ktoré budú mať k dispozícii menej ako jeden dolár na deň, aby prežili, aby sme tu mali iba takú situáciu, kde bude iba 17 žien, ktoré budú zastúpené v rozhodovacích grémiach a v inštitúciách, kde síce poskytujú až dve tretiny pracovných hodín v jednotlivých firmách, ale zarábajú menej ako muži. To všetko treba zobrať do úvahy. Spravodajkynia sa snaží dosiahnuť riešenie práve týchto, týchto situácií. Je to veľmi dôležitý nástroj na to, aby sme túto situáciu mohli istým spôsobom riešiť. Je veľmi dôležité, tak ako to povedal aj pán komisár, že sa budeme snažiť tieto otázky zapracovať do všetkých politik, ktoré máme k dispozícii je skutočnosťou, že klimatické zmeny skutočne vedú k jednotlivým zmenám, ktoré postihujú predovšetkým tie slabšie časti obyvateľstva, ako, a to sú hlavne ženy a deti, avšak skutočnosťou zostáva aj to, že otázka žien musí byť riešená horizontálnym spôsobom vo všetkých politických oblastiach, ktoré Európska únia podporuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Piatikanen nie je prítomná v snemovni, takže prejdeme k spontánnej rozprave. Romana Jordan je prvou rečničkou. Ďakujem za slovo, pán predseda. Požiadala som o možnosť vyjadriť sa, pretože chcem povedať za seba, že súhlasím s tým, že existuje isté špecifikum vo vzťahoch medzi ženami a klimatickými zmenami. Súhlasím s Kristou Klas, že sa nemôžeme venovať drobnostiam, ale veľkým témam, dôležitým témam. Myslím si, že vzdelávanie je kľúčovo dôležité. Hovorí sa, že človek by mal vzdelať jedného, človek, jedného muža tak, a dostane vzdelanú osobu, ale keď vzdela ženu, tak dostane vzdelanú rodinu. Preto, preto je vzdelanie také dôležité. Ženy ovplyvňujú paradigmy v rodinách. Ďalšia vec je, že do veľkej miere sú ženy väčšími obeťami klimatických zmien než muži. A tomuto by sa mala venovať väčšia pozornosť, najmä keď hovoríme o rozvojovej pomoci, ktorú poskytuje Európska únia. Záverom by som chcela poďakovať zástupkyniam a zástupcom žien pri rozhodovacích procesoch za všetkých úsilia, ktoré vedú k väčšiemu zastúpeniu žien v rozhodovacích procesoch vo všeobecnosti. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám za vstup. Ďalším rečničkom je pani Janes Maky. Mm, nepoužíva mikrofón. Ďakujem za slovo. Začnem poďakovaním správodajkyni za vynikajúcu správu, ale ak mi dovolíte, vyjadrila by som sa aj kriticky k spôsobu rozmýšľania o klimatickej klimatických zmenách týmto spôsobom. Keď čas, hovoríme o klíme, často používame čísla. A keď hovoríme o klimatických zmenách, mali by sme sa sústrediť na ľudí, na tých, ktorí sa potýkajú s klimatickými zmenami v ich každodenných životoch, ženy v rozvojových krajinách, ktoré sú v tej najhoršej možnej pozícii e, z oči voči klimatickým zmenám. Tieto zmeny nesúvisia len so zlyhavaním trhov, hospodárskych trhov, skôr ide o to, ako ovplyvňujú každodenné životy ľudí. A to, na toto sa často zabúda pri spôsobe rozmýšľania, aké sme prijali. Keď hovoríme o klimatických zmenách, e, nehovoríme o ľuďoch, iba o číslach a trhoch. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám. Teraz má slovo pani Romeva. Pán, pán Roman. Je to jasné, že nie je to e, náhoda, že väčšina e, obetí klimatických pohrom sú ženy. Ide o ich zraniteľnosť e, a e, práve zraniteľnosť e, reaguje na strukturálny e, problém a to strukturálny patriarchát. A, e, tu v tomto parlamente sme si vypočuli e, niekoľko veľmi e, jasných a e, starosti spôsobujúcich e, faktov. E, sú to zákonné potreby, e, ktoré vyplývajú v trečnom svete a predstavujú základnú e, výzvu a to, aby sme zvýšili zmocnenie a schopnosť účasti žien v rozhodovaní vo všetkých oblastiach. To je bod 1, bod 2, je, aby e, sa z obeti stali aktívne zaangažované ženy, aby sa účastnili v vzdelávaní, ochrane a príprave. A bod 3, musíme jasne mať na zreteli zahrňovanie rodových otázok v boji proti klimatickým zmenám menám a reakcie, ktoré sme počuli e, od niektorých e, kolegov, nás vracajú späť o 2-3 storočia. Ďakujem szépen. Miranda asoň következik. Ďakujem pekne, teraz má slovo Miranda. Obrigada, presidente. Parabéns a minha colega deputada. Ďakujem, pani predsednička Ďakujem pekne pani Kim Nielsen za túto výbornú správu. Ženy, ako povedala spravodajkyňa, sú oveľa viac postihnuté klimatickými zmenami ako muži. Klimatické zmeny eh, sa eh, zhoršujú, eh, pretože zlyhala politická vôľa, zlyhali nástroje, ktoré sme vytvorili a mm, pretože Ázia sa zhostuje svojich zodpovedností a um, preto um, poviem vám príklad, ktorý dokladuje to, čo vám hovorím. Toto je um, príklad z Galície v uh, mojom štáte, uh, čo sa uh, deje s uh, v rybárskych podnikoch. Ženy, ktoré tam pracujú, stále pracujú v horších podmienkach, e, pretože je znečistené pobreže a orgány ho e, nečistia. Preto e, týmto dokazujem, že klimatické zmeny postihujú mnoho žien. Teraz zatvárame rozpravu a komisár má slovo, pán Potočník, aby reagoval na myšlienky, ktoré odzneli na dve minúty, pán komisár. Ďakujem, pán predseda, ctení poslanci. <laughs> Chcem povedať, čo sa týka žien a klimatických zmien, keď hovoríme o vážnom a e, ozajstnom probléme. A chcem sa poďakovať spravodajkyni a všetkým, ktorí prispeli a hlavne mm, kolegyňa Kon Hindelgard e, povedala niečo, čo si veľmi cením a mnoho e, prvkov v tejto debate oznelo, ktoré máme spoločné. A Ehm, ja som si zapamätal to kľúčové slovo, ako je povedomie, údaje, vedomosti, vzdelávanie, zrovnoprávnenie, veda. Čo sa týka mm, podpory spoločenstva mm, pre ženy a ich vzdelávanie, môžem povedať, že v roku 2015 všetky návrhy na financovanie rozvoja budú zahrňať e, rodovo osobitné ukazovatele a Horizon 2020, ktorý je náš e, nový e, program, projekty, ktoré sú súvisia s klimatickými zmenami, budú tiež zahrňať rodovú analýzu. Niektorí viete, že v predchádzajúcom funkčnom dobi som mal na starosti vedu a výskum a otázka žien vo vede bola jedna z vážnych otázok, ktoré sa tiež snažíme riešiť. No žiaľ, nie je tu e, rýchla náprava. E, sú však isté vývoje, ktoré nám teraz dávajú pozbudenie a sú isté účinky, že e, počet doktorátov e, u žien rastie rýchlejšie ako u e, mužov a počet e, žien vo výskume rastie dvakrát ako u mužov. Takže situácia sa zlepšia, ale to neznamená, že by sme nemali sa na to sústrediť aj v budúcnosti. Ale tento problém veľmi súvisí s tým, keď prejdú od štúdia do sveta práce. Skutočnosť je, že ženy zarábajú menej ako e, muži a mnohé z nich pracujú e, na krátkodobé pracovné zmluvy a toto sú ozajstné problémy a myslím, že by sme ich mali riešiť ako jadro problému a celý celistvý prístup a riešenie sociálnej politiky musí byť našou najväčšou snahou. Ja sám som zažil silu žien v medzinárodných rokovaniach a môžem povedať zo vlastných skúseností, že to je skutočnosť. Nakoniec eh, by som chcel spomenúť niečo v súvislosti s tým, čo sme prebrali včera. Včera som bol v Dánsku, v Horstens, sme mali neformálnu eh, radu, ktorá sa venovala dvom témom, Jeden bol 7 ekologický akčný program, o ktorom budeme hovoriť neskôr, a tento súvisí s eh, ďalšou časťou našej ekologickej politiky. A tiež sme eh, diskutovali Rio plus 20. To je niečo podobné, ale eh, viac tu súvisí s medzinárodným životným prostredím. Môžem povedať, že radová rovnováha a úloha žien bola tiež zdôraznená v našich diskusiách je dôležité, aby sme videli tieto otázky nielen v súvislosti s klimatickými zmenami, ale dôležité, aby sme ich e, videli v súvislosti so zeleným rastom ako takým, alebo ešte širšie povedané v súvislosti s udržateľným rozvojom, ako ste správne niektorí vás, z vás povedali. Inklúzia a e, rovnoprávnosť e, sú predpokladmi udržateľného rozvoja. A rozvoj nemôže byť len o raste a udržateľnosť nemôže byť len o ochrane životného prostredia, ale rozvoj musí byť zameraný na ľudí a musí podporovať ich príležitosti, e, voľbu, e, dôstojnosť a zelený rast musí byť tiež inkluzívny rast a podporovať e, sociálny pokrok a tiež bojovať proti chudobe a zabezpečovať väčšiu rovnosť a tiež udržanie nášho prírodného prostredia. A mimochodom, názov konferencie v Riu, na ktorej sa zúčastníme v júni, je presne takýto zelená ekonomika v súvislosti s bojom proti chudobe. A e, tiež sú tu otázky, e, ktoré sú uvedené v tejto správe, ktoré sú veľmi relevantné pre túto tému. Ďakujem pekne, pán komisár. Predtým, než dám slovo pani spravodajkyni, na slovo záverom, chcel by som oznámiť, že diskusia sa uskutoční e, pod taktovkou podpredsedničky parlamentu. A teraz zostane slovo pani spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa zúčastnila na vypočutí, ktoré zorganizoval náš výbor, kde boli zastúpení aj členovia komisie bolo tam aj dánske predsedníctvo, aby sme skutočne mohli si vypočuť aj návrhy zo strany rady. A týmto by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa dnes vyjadrili v rámci rozpravy, pretože týmto vlastne reflektujeme naše spoločné úsilie, ktoré má viesť k obohateniu nás všetkých. Myslím, že táto vzájomná diskusia bola dôležitá, aby sme si uvedomili, že takáto otázka tu je každý síce z nás má svoj vlastný prístup k týmto otázkam. Ja som však e, si uvedomujem skutočnosť, že nemôžeme sa všetci zasadzovať za rovnosť pohľavia, tak ako to bolo pôvodne v roku 2011 e, podporené, avšak chcela by som povedať, že chcela by som vzdať hod všetkým ženám, ktoré tak v parlamente, ako aj v ostatných asociáciách žien pochopili, že v tejto otázke sa treba mobilizovať na to, aby sme šetrili naše spoločné zdroje, aby sme urobili niečo aj v oblasti klimatických otázok. Vo viacerých krajinách sveta to pochopili ženy, napríklad hnutie šipko v Holandsku, kde sa ženy spojili, aby zachránili e, stromy, alebo v Rwande, kde ženy zachránili 600 druhov hrášku. A nesmieme zabúdať na rôzne hnutia, napríklad zelené hnutie, ktoré zachránilo milióny, druhov, milióny stromov a je tu jednoducho stále viac a viac krajín, ktoré si uvedomujú, že treba v tejto oblasti urobiť konkrétne kroky. Pokiaľ ide o kvóty, to tu takisto odznelo, pokiaľ ide o našu politickú skupinu a mňa osobne, my zastávame tento nástroj, ktorý môžeme využívať na to, aby sme zabezpečili zlepšenie situácie. My sme jedinou stranou, ktorá v parlamente zabezpečuje paritu v tejto oblasti. Je to jediný spôsob, ako môžeme e, urobiť ten krok smerom vpred. Ak to nebudeme dodržiavať, tak sa nám nepodarí zlepšiť situáciu v oblasti rovnosti pohlavy. Záverom by som chcela citovať Einsteina, ktorý povedal, problém sa nedá vyriešiť v rovnakom kontexte, ako bol vytvorený, respektíve na tej istej úrovni, v ktorej vznikol. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. A teraz môžeme prejsť k ďalšej správe, pretože týmto vlastne rozprávu k tejto správe uzatvárame.